Bene. Ben ritrovati, buongiorno. Drahé dámy a páni, som rád, že sme sa tu dnes po obede organizujeme spoločne s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a asociáciou pre vzťahy s Afganistanom vypočutie, verejné vypočutie o právach žien v Afganistane. Máme tu vedľa seba pána Auštrevičiusa, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s Afganistanom. Ehm, ja by som chcel privítať meno nás všetkých e, e, našich hostí na ehm, konci roku 2014 muselo Afganistan opustiť množstvo pozorovateľov a um, podpora, tak politická ako ekonomická, sa pre túto krajinu začala obmedzovať. A v dôsledku toho um, ochrana ľudských práv ako aj konsolidácia vnútroštátnych inštitúcií začali byť veľkou výzvou. Uh, je tu riziko, afgánsky režim v tomto kontexte tých existujúcich e, ekonomických problémov neprikladá takú veľkú prioritu ochrane ľudských práv. E, panuje tam stále aj politická nestabilita. A preto musíme hovoriť o riziku, že ľudské práva, práva žien e, sa začnú vytrácať, začnú sa obmedzovať v mene bezpečnosti. Teda situácia sa celkovo zhoršuje a preto je veľmi dôležité, aby ľudské práva zostali prioritou vlády ehm, aj po tom, čo sa udialo 31. maja, teda výbuchu na nemeckej ambasáde. A ehm, my by sme mali pracovať na trvalej a udržateľnej bezpečnosti. Ehm, toto by mal zabezpečiť osobitný vyslanec Európskej únie pre ľudské práva. A bojovať by sme mali za rôzne inštitucionálne záruky pre tak ľudské práva, ako je osobitne práva žien. A práva žien by mali zostať e, ústredným pilierom. A v Afganistane Cieľom samozrejme je garantovať e, všetky ľudské práva. No a na výbore DROA sme analyzovali situáciu, alebo teda tam rokovali sme o návrhu správy o ľudských právach za rok 2016 a e, komisia pripravuje materiál, alebo teda pripravila materiál v oktobri 2016 e, um, o tom, ako ženy v Afganistane môžu získať moc Empowering Women in Afghanistan a je neustála snaha bojovať o prehlbovanie práv žien, čo však naráža na rôzne praktické e, ohľady vyplývajúce z transformácie v Afganistane. Preto e, sme pripravení počuť si Eh, informácie o aktuálnej situácii, eh, sme pripravení vypočuť si odporúčania tak zo strany Európskej únie, ako aj eh, afgánskej strany. Je tu kolegyňa Teresa Jiménez Beseril Barrio, ktorá zastupuje výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby som jej týmto hneď odovzdal slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda. Ja by som chcela tiež eh, vás všetkých privítať ehm, menom môjho výboru. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi Auštrevičiusovi, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s Afganistanom. Rada by som tu takisto privítala expertov eh, oboch výborov aj delegácie. Ja budem hovoriť veľmi stručne, pretože si chcem vypočuť skúsenosti z prvej ruky. Máme tu pripravených rečníkov um, a ja e, následne by som chcela vystúpiť e, a hovoriť o e, celkovo právach žien v konfliktných oblastiach a napríklad v Afganistane. Pred tromi, pred tromi týždňami sme si pripomenuli Medzinárodný deň eliminácie sexuálneho násilia v konfliktoch a v zmysle správy, ktorá bola predložená generálnemu tajomníkovi OSN o e, sexuálnom násilí v konfliktných oblastiach, e, ktorá hovorila o nestabilite, diskriminácii a degradujúcich kultúrnych praktikách e, v Afganistane. Teda podľa tejto správy teda táto správa uvádza 11 overených prípadov sexuálneho násilia proti ženám. Boli len dvaja páchatelia odsudení. Išlo o príslušníkov afgánskej pohraničnej policie. Napriek tomu, že toto násilie proti ženám je rozšírené, alebo respektíve existuje, existuje zákon, e, ktoré, ktorého cieľom je trestať a postihovať e, násilie na ženách. A tento zákon obsahuje ustanovenia, ktoré majú chrániť ženy proti domácemu násiliu a majú im poskytovať ochranu v prípade takéhoto násilia avšak uplatňovanie je nedostatočné. Tých 11 prípadov určite nie je vyčerpávajúcim prehľadom a komise OSN v Afganistane hlási len za prvých 8 mesiacov roku 2016 2628 e, zadokumentovaných prípadov domáceho násilia. Toto je samozrejme len špička ľadovca. To je to, čo vidíme a môžeme očakávať, že prípadov, ktoré sa nedostanú na povrch, je o mnoho viac afgánske orgány by e, mali byť pripravené e, prostredníctvom afgánskeho súdnictva trestať, stíhať a trestať týchto páchateľov veľmi efektívne. A um, tieto snahy treba podporiť aj cez tlak vyvíjaný medzinárodným spoločenstvom, napríklad prostredníctvom akčného plánu pre mier e, a bezpečnosť a takéto sexuálne násilie v konflikte je jedno z najzavrhnutejších, jednou z najzavrhnutelnejších foriem násilia a je povinnosťou medzinárodného spoločenstva chrániť e, civil, civil, civilné obyvateľstvo pred e, násilím počas konfliktov. Um, my chceme posilňovať e, schopnosť miestnych orgánov stíhať takéto zločiny a zároveň dávať ženám tak hospodárskú ako aj spoločenskú moc e, do rúk. My chceme skrátka podporiť e, snahu žien bojovať proti tomuto domácemu násiliu a e, sme, myslím, na rovnakej vlnovej dĺžke s našimi dnešnými hostmi a snažíme sa aj prostredníctvom našej správy, o ktorej rokujeme vo výbore, informovať o tomto probléme nedostatočného vyšetrovania a stíhania trestných činov. Máme tu istambulský dohovor, ktorý je veľmi dôležitý pre nás. E, podpísalo ho 14 európskych krajín, avšak ešte stále budeme musieť rozširovať e, akceptáciu a tento problém by sme nemali akceptovať ani tu v Európe. Treba otvorene povedať, že ten problém existuje aj tu a musím povedať, že teraz by som chcela odovzdať slovo predsedovi našej delegácie, v Afganistane, pánovi Auštrevičiusovi, ale pri všetkých, vo všetkých našich delegáciách kladieme veľký význam na podporu občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a ľudí, ktorí chcú bojovať proti týmto neduhom. A týmto by som chcela odovzdať slovo pánovi Auštrevičiusovi, predsedovi delegácie pre vzťahy s Afganistanom. Ďakujem, drahé kolegyne a kolegovia, členovia výborov DROA a FAM, um, dámy a páni. Ja by som chcel v prvom rade pozvať, eh, privítať všetkých, ktorí ste prítomní na tomto verejnom vypočutí menom delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Afganistanom. Afganská e, ústava slubuje deklaruje rovnaké práva mužom aj ženám, avšak na nešťastie vieme, že skutočnosť sa často líši. A v praxi tie práva mužov a žien sú chápané často veľmi odlišne. Situácia sa pre ženy nepochybne zlepšila, osobitne v mestských oblastiach. Prebiehajú aktivity na e, zvýšenie moci žien v spoločnosti a zastúpenie žien na univerzitách a školách. Prístup ku vzdelaniu je jednou z eh, najväčších priorít, ktoré rieši afgánska vláda. A napriek eh, tomuto pokroku prekážky, ktoré stoja v ceste dievčatám, um, ktoré sa snažia prejsť systému vzdelávania, sú mnohoraké to predčasné manželstvo, mm, nutená práca alebo práca vynútená ehm, hospodárskymi okolnostiami a navyše Taliban a iné ozbrojené skupiny e, sa zameriavajú proti školám a učiteľom, ktorí umožňujú dievčatám študovať a bránia priamo aj dievčatám v dochádzaní na školy. Čiže obraz je trocha iný, keď sa pozrieme do miesta, keď sa pozrieme do, na vidiek, e, do vidieckých oblastí. V týchto vidieckých oblastiach ešte stále sú hlboko zakorenené tradície, ktoré sú veľmi vzdialené nášmu európskemu chápaniu Um, ľudských práv alebo práv žien. A tu je jedno, či tie oblasti sú pod kontrolou Talibanu alebo nie. Žen, ženy tu trpia minimálne jednou formou uh, telesného, sexuálneho alebo psychického násilia a za svojho života sa stretnú z uh, jednou z týchto foriem, minimálne teda napríklad s nutenými, nutenými sobášmi. Sťažnosti sa nevyšetrujú, trestné činy nie sú stíhané. A ja chcem zdôrazniť, že na konferencii darcov v Bruseli minulý rok v októbri afgánska vláda prislúbila zlepšenie vo viacerých oblastiach, okrem iného v oblasti práv žien a ľudských práv všeobecnosti. A ja sa e, teším na informácie, ktoré nám poskytnú z prvej ruky naši ctení hostia. Ďakujem organizátorom za to, že toto vypočutie sa koná. Ďakujem veľmi pekne. Petras. Teraz um, by som dal slovo a veľvyslancovi Afganistanu, pánovi Monavárovi, Ja by som mu chcel teraz dať slovo, pretože bude žiaľ musieť odísť. Takže máte slovo, pán vyslanec. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, uh, pán Panceri, pán Austrevičus. Dámy a páni, som rád, že ste nás pozvali na toto veľmi dôležité zasadnutie. Ako všetci vieme, Afganistan prechádza mnohými fázami vývoja a čelí bezpečnostným hrozbám, ekonomickým ťažkostiam. A dôvod, pre ktorý sme tu, sú práva žien a ľudské práva vo všeobecnosti. Ja som si vypočul e, násilie na ženách, e, nedostatok v stíhaní a vyšetrovaní tých trestných činov od kolegov. A môžem vás ubezpečiť, že e, tieto nedostatky sú brané veľmi eh, vážne vládou jednoty, aj prezidentom Islamskej republiky Afganistan. A ja by som chcel upozorniť, ako iste všetci viete, na sympózium eh, afgánskych žien, ktoré sa konalo už niekoľkokrát v Afganistane. Najnovšie to bolo 15. až 17. maja eh, tohto roku, roku 2017. Ehm, tým afgánsk, afgánskych žien vytvoril akýchsi e, poslov mieru v Kábule a prvá žena Afgánskej islamskej republiky, teda manželka prezidenta, prvá dáma, toto stretnutie zaštítila svojou prítomnosťou. E, zúčastnení boli zástupcovia občianskej spoločnosti e, norských fondov Európskej únie, ktorým ďakujeme za podporu, ako aj austrálske veľvyslanectvo v Kábule. Kultúra mieru a mierovej koexistencie v rodinách aj v rôznych častiach spoločnosti v Afganistane boli hlavné témy tohto sympózia, na ktorom sa zúčastnilo 300 osôb. Boli medzi nimi aj vysokí štátni úradníci, ženy z 34 provincií Afganistanu, zástupcovia rôznych občianských organizácií, zastupujúci nielen ženy, ale aj mládež. E, prišiel tam aj e, afgánsky prezident, ktorý si vypočul odporúčania pracovných skupín, ale vyjadril aj plnú podporu e, úlohe žien v mierovom procese a vzal na vedomé odporúčania účastníčok a účastníkov, ktorí počas tohto sympózia, sympózia hovorili o rôznych e, stránkach úlohy žien a v konečnosť a na, na, na záver sympózia, sympózia predniesli následovné odporúčania, ktoré by som rád prečítal, pretože sú veľmi dôležité. Prvé odporúčanie je určené vláde a e, Islamskej Afganskej republiky. V prvom rade teda vláda by mala podporovať kultúru mieru vo všetkých e, vládnych orgánoch a e, kampaniách a programoch. Po druhé, prehodnotiť školské, školskú náplň výuky, implementovať 50-percentnú participáciu žien v programoch budovania mieru a občianskej charty e, ďalej zabezpečiť stretávanie žien na úrovni e, komunít, ako aj provincií, e, ďalej rozvinúť programy na implementáciu akčného plánu v zmysle rezolúcie 1335 OSN, ďalej podporiť úlohu žien pri budovaní mieru v súlade s činnosťami ministerstva pre vyššie vzdelávanie, ministerstva pre e, náboženské záležitosti, ministerstva pre ženské záležitosti a ministerstva pre e, vidiecký rozvoj, ďalej vytvoriť a implementovať ekonomické programy pre ženy a mládež, aby sa eliminovalo násilie v rodinách a zabránilo mládeži v, vo vstupovaní do teroristických skupín. Ďalej e, podpora školských skupín, ktoré by e, zabezpečovali ochranu mladých pred vplyvom terorizmu a lákaním teroristov, boj proti iným formám násilia, a to osobitne násilia na ženách. Ďalšie odporúčania sú adresované médiám, Vysokej mierovej rade a ostatným krajinám v regióne, odporúčania pre e, medzinárodné spoločenstvo, odporúčania smerované k ľudu, a spoločnosti. Ten zoznam je pomerne dlhý, ale pretože nemáme veľa času, e, nebudem ich čítať všetky. My si uvedomujeme výzvy, teda vláda e, si uvedomuje výzvy a je pripravená tieto výzvy riešiť, pričom treba samozrejme prihľadať na bezpečnostnú situáciu v regióne a obavy z revolučných tlakov, ktoré e, sú prítomné, teda to riziko vzniku vojny vo vojne ako som spomenul, týchto niekoľko bodov ukazuje, že afgánsky ľud, afgánska vláda, afgánska spoločnosť je pripravená na zmenu. E, ženám je venovaný obrovský rešpekt. Každý afgánsky muž, každý e, brat, otec e, rešpektuje ženy, sestry, sestry a matky. A pokiaľ ide o to nedostatočné vyšetrovania skúm a e, stíhanie trestných činov proti ženám, e, vláda podniká kroky, aby umožnila prokurátorom a sudcom tieto trestné činy vyšetrovať a stíhať. E, v mnohých provinciách sú stiažnosti, že ženské záležitosti alebo zločiny na ženách súdia muži, ktorí tomu nemôžu celkom dobre rozumieť. Takže v súčasnosti máme napríklad menovanú sudkyňu v provincii Dahúr a e, prezident dostane ďalšie menovania. Žen, ženy e, sa zapájajú čoraz viac do práce na ministerstve zahraničných vecí v každej sekcii e, sa zvyšuje počet že Napríklad na moje, mojom veľvyslanectve je 50 zamestnancov žien a ženy, dámy sú zamestnané na všetkých ministerstvách. Takže ten pokrok sa dosahuje, potrebujeme podpor medzi, podporu medzi spoločenstva aj občianskej spoločnosti a každý aspekt každej agentúry, organizácie v našej krajine, ktorý môže prispieť k zlepšeniu životných podmienok žien v Afganistane, je braný veľmi vážne. Takže ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste si vyhradili čas na toto podujatie. Rád si vypočujem všetkých, avšak vzhľadom k, k svojmu programu budem musieť odísť. Zostane tu však môj kolega pre prípad, že by ste mali nejaké otázky na nás a ja dúfam, že e, zlepšíme, e, zlepšíme e, život pre naše ženy, matky a céry v Afganistane. Grazie, ambasciatore. Ďakujem veľmi pekne pánovi veľvyslancovi za jeho príspevok. Jeho spolupracovník tu zostáva, môže e, mu potom odovzdať informáciu o tom, o čom sme tu rokovali. No a teraz k samotnej výmene výmene názorov. Žiaľ, vás musím informovať, že pani e, Šekeb a Šemi tu žiaľ byť nemôže. E, musela odcestovať do Kábulu a e, situácia teraz súvisela s jej mimovládnou organizáciou, čo je škoda. Avšak nedá sa to zmeniť. A tak by sme si na začiatku vypočuli dve vyjadrenia, ktoré sú sprostredkované prostredníctvom videozáznamu. Každé, každý záznam trvá 6 minút, e, sú to, je to priamo z Kábulu. Ako prvú si vypočujeme Latifu Ahmady, ktorá je riaditeľkou e, pre príležitosti pre afgánske ženy a ďalšie, ďalší videozáznam na tom k nám prehovorí Vadut Pedram, ktorý zastupuje organizáciu pre ľudské práva a boj proti násiliu. Takže začneme tým prvým videom. V prvom rade by som chcela vyjadriť čo najhlbšiu vďaku Európskemu parlamentu a jeho podvýboru pro ľudské práva za zorganizovanie dnešného vypočutia. Za to, že máme príležitosť e, prehovoriť aj z Afganistanu. A ja by som chcela naozaj veľmi vrele e, chytiť za ruky všetkých tých, pre ktorých e, a spravodlivosť a rovnosť e, pre ľudské práva na svete e, znamenajú najvyššiu prioritu. Takže dám, vážené dámy a páni, poslanky a poslanci, e, je mi veľmi ľúto, že vám musí oznámiť, že situácia v mojej krajine je príliš nestabilná a až krvavá a nemám veľa dobrých správ. Odkedy v Afganistane zasiahli USA a NATO prebehlo 18 rokov, bolo to vtedy v mene vojny proti terorizmu, E, nastolenia mieru a rovnosti pre ženy a ochrany ľudskosti. Avšak na nešťastie v, každej, e, v každom rohu mojej krajiny prebieha naďalej krvi prelievanie, ľudia trpia e, samovražednými útokmi, výbuchmi všetkého druhu, korupciou, násilím proti ženám, chudobou, nezamestnanosťou a nadvládou organizovaných zločineckých organizácií. Afgánske ženy sa nachádzajú pod ešte väčším útlakom než kedykoľvek predtým a ten útlak na nich páchajú fundamentalisti z Talibanu aj ISIS. E, ženy sa stále vymieňajú a predávajú ako tovar alebo zvieratá. Ich e, tela sú mrzačené a zaživa sú upalované a trpia emocionálnym, telesným a sexuálnym zneužívaním. Ehm, Nemám veľa času, aby som sa venovala katastrofickému stavu v mojej krajine, ale myslím si, že je dôležité spomenúť niekoľko vecí. V súčasnosti viac ako 70 eh, našich eh, občanov trpí psychologickými pro- problémami. Viac ako, 4, eh, viac ako 4 milióny mladých ľudí sú závislí od drog. Je tam 20%, teda medzi, je medzi nimi 20% žien a viac ako 7 miliónov je bez zamestnania. 70% škôl pre dievčatá je zatvorených. 80 ľudí trpí hladom a viac ako 4 tisíc dievčat e, bolo otrávených e, vo viacerých e, nestabilných provinciách. Často sú ženské aktivistky napádané, polievané kyselinou. Sú medzi nimi napríklad učiteľky, študentky, ale takisto je bežným znásilňovanie a unášanie. Takže mm, Napriek tomu, že e, OSN a západné krajiny uvalili na skorumpovanú vládu, teda e, na nás uvalili skorumpovanú vládu a podporujú zločincov, ktorí sú zodpovední za kolaps krajiny na začiatku 90. rokov, e, podporujú naďalej medzinárodných teroristov, ktorí teraz v Afganistane nachádzajú bezpečné útočisko a glorifikujú medzinárodných zabijakov, ako je Gulbuddin Hekmatiara a jeho následovníci. Podľa môjho názoru je demokracia E, nikdy neprichádza e, na bombardéroch, e, nezadzuje sa ako biely fosfor, fosfor klastrové bomby a nemôže sa nastoliť podporu nepriateľov demokracie. Ako som spomínala, Afganistan je pre ženy peklom a v tomto prostredí je veľmi ťažké pre ženy bojovať za svoje práve, je to nebezpečnejšie než kdekoľvek india. Za, za uplynulých niekoľko rokov došlo k výraznému nárastu počtu hrozieb, zastrašovania útokov e, tých, ktorí stoja na popredí boja za, za práva žien. Ženy, ktoré e, sú vo verejnom živote, sú podrobované tlakom a hrozbám e, tak od tradičných spoločenských kruhov, ale nie sú ani chránené pri vykonávaní svojej funkcie. Pričom E, nemôžu vykonávať túto svoju funkciu slobodne. E, vzdelanie je veľmi dôležité, ak majú ženy získať nejakú moc a e, ak sa majú pripraviť na účasť na politickom a verejnom živote. A neinvestovanie do vzdelávania znamená, že v politickom a verejnom živote bude menej žien, menej ženských protagonistiek. Takže podpora politického a občiansk- občianského líderstva žien v krajine je absolútne nevyhnutné, ak chceme stimulovať účinnú a udržateľnú zmenu v krajine. My teda vzhľadom k tomuto požadujeme medzinárodné spoločenstvo e, postavilo afgánsku vládu pred zodpovednosť, ktorú má. A tu by som, chcel spome- tu by som chcela vymenovať niekoľko bodov. Poprvé, E, treba chrániť e, ženy, ktoré sú obeťami e, hrozieb a násilia kvôli tomu, že bojujú za ľudské práva a vyvíjajú rôzne politické verejné aktivity tým, že sa podniknú príslušné kroky a že sa budú stíhať tí, ktorí sú zodpovední za toto vyhrážanie a nebezpečenstvo, pričom tieto konania, toto stíhanie by malo prebiehať spravodlivým a nezaujatým a čo, najrychlejším spôsobom. Po druhé, je potrebné v provinčných radách opätovne stanoviť 25-percentnú kvótu na obsadenosť ženami a uplatniť podobné mechanizmy aj v, vo voľbách v okresoch a obciach. Ďalej treba odstrániť existujúce minimálne požadované vzdelanie pre kandidátky, pretože vo vzdelaniach, pretože vo voľbách sa takýmto spôsobom obmedzuje prístup žien do aktívneho politického života. Po tretie, e, opat- podniknúť opatrenia na odstránenie e, základného obmedzujúceho faktora, tým nedostatočné vzdelanie žien a umožniť e, rodinám a devčatám, aby ukončili dochádzku, aby ukončili svoje vzdelávanie, teda dievčatá, ktoré majú 10 až 13 rokov, e, musia začať pracovať a sú vydávané, alebo teda vstupujú do manželstva a tým pádom nie je možné, aby pokračovali vo, vo svojom vzdelávaní. Toto treba zmeniť. E, takisto je potrebné podporiť finančnú emancipáciu žien, e, ktorá je často e, základnou podmienkou aktívnej účasti e, ženám na verejnom, žien na verejnom živote. A s týmto celom treba podporiť programy, e, prostredníctvom ktorých by ženy získali možnosť nadobúdať e, kultúrne a ekonomické zručnosti. E, tiež e, požadujeme, aby medzinárodné spoločenstvo zameralo svoje prostriedky pre Afganistan na, skutočne na podporu ľudských práv prostredníctvom niekoľkých bodov. Prvým je vytváranie opatrení, ktoré budú zaručovať telesnú bezpečnosť a skutočnú participáciu žien na verejnom živote. Po druhé, e, zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu pre dievčatá e, eliminovaním diskriminačných faktorov, napríklad tým, že e, mladé ženy budú mať prístup k medzinárodným štipendiám. Po tretie, podporovať zapojenie žien do pracovného procesu v strategických sektoroch, ktoré sú dôležité pre prácu HRD, ako napríklad e, súdnictvo, bezpečnostné e, odvetvie a profesionálne novinárstvo, žurnalistika. Po štvrté, podporovať mikrofina- e, programy mikrofinancovania pre ženy, ktoré majú možnosť stať sa líderkami a potrebujú len prostriedky, aby sa ich podnikanie e, mohlo stať e, významným prispievateľom k spoločnosti. Medzinárodné spoločenstvo by malo podporiť afgánsku vládu e, pri podpise ratifikácii voliteľného protokolu k dohovoru o eliminácii všetkých fóriem násilia proti ženám a zosúľadiť vnútroštátne právo s medzinárodnými štandardmi, ako eliminovať, teda implementovať zákon na elimináciu násilia proti ženám. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.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 po udalostiach, ktoré u nás nastali. Treba sa e, k týmto veciam vyjadriť. Ďakujem za príležitosť podeliť sa s vami o svoje, skutočno, o svoje skúsenosti, e, opísať politickú situáciu v Afganistane. E, chcel by som aj vám prezentovať situáciu žien, čo všetko dokázali, pred akými výzvami stoja. A chcel by som aj vyjadriť odporúčania v európskej delegácii v Afganistane po e, temer e, po viac ako jednom desaťročí e, medzinárodných intervencií ženám sa podarilo aspoň trochu presadiť. Presadiť sa v tom zmysle, že sa zvýšil ich počet v radoch orgán, orgánov a organizácií vo verejnom živote. Nájdeme ich na politickej scéne, širšie zastúpenie v oblasti obchodu, zdravot, zdravotnej starostlivosti, vyššieho vzdelania, polnohospodárstva, v mediálnej oblasti. V justičnej oblasti ženy e, predstavujú 5,4 sudcov v Afganistane. A v 29 provinciách e, štatistické e, údaje nám hovoria, e, že nie sú tam žiadne ženy medzi sudcami. V, v advokácii E, podiel žien vzrástol z úrovne 9,4 v roku 2014 na 17 v roku 2017. No a e, v, čo, sa, čo sa týka e, sektoru prokuratúry, tak nastalo zvýšenie, ako som povedal, zvýšenie v roku 2017. A to hovorím o, o situácii na generálnej prokuratúre. E, skutočne je snahou i napriek mnohým výzvam venovať osobitú pozornosť zraniteľným skupinám, to je ženám a mladým ľuďom. E, Vláda národnej jednoty má za to, e, že si to e, zaslúžia nedávnej dobe skupina žien, e, ktoré zastupujú e, občianskú spoločnosť, boli menované aj e, do rady, Vysokej rady pre mier v krajine, čo je skutočne veľmi významný post. Napriek, napriek týmto počinom ženy stále čelia mnohým závažným výzvam Násilie páchané vočím ženám sa v ostatných rokoch dramaticky zvýšilo. Obete násilia eh, ak hovoríme o oficiálne zaregistrovaných eh, prípadoch, eh, dosiahli číslo 43 tisíc. To je celkový počet od roku 2003 k dnešnému dňu. V roku 2016 napríklad bolo 234 prípadov zabitia a 361 prípadov znásilnenia. E, toto sú registrované prípady. Žiaľ, e, páchatelia e, doposiaľ neboli zatknutí. Ženy, boli, ženy obete boli prinútené mlčať a nevzniesť, nevzniesť žaloby. Patriarchálne postoje a E, veľmi diskriminačný postoj, ktorý neustále prevládá v spoločnosti a navyše aj v radoch tých, ktorí rozhodujú a ktorí majú moc, vedú k čoraz väčšiemu nárastu pocitu neistoty, zastrašovania. Takisto sa zvyšuje počet násilných útokov voči ženám e, ak máme formulovať nejaké požiadavky smerom na vládu, aby sa tá situácia zmenila, e, tak e, možno ich e, začleniť do troch bodov. Vláda by mala zabezpečiť istotu a bezpečnosť a ochranu ľudských práv E, tí, tých, ktorí sú posilné takýmito násilnými činmi, to znamená predovšetkým e, ženy. Takisto by mali byť, e, mala by byť snaha vlády zabezpečiť takú, takú ochranu žien, aby mohli vykonávať svoju činnosť, presadzovať svoje programy. Takisto by mala byť možnosť, aby boli nominované do parlamentu a do miestnych samozpráv. V snahe presadzovať reformy, v snahe presadzovať zásady e, E, právneho štátu je nevyhnutný dialog medzi občianskou spoločnosťou a vládou. E, treba tomu venovať oveľa intenzívnejšiu pozornosť. Občianská spoločnosť je totiž, e, ove, ove, totiž oveľa citlivejšie vníma potreby, požiadavky a očakávania ľudí a môže byť dôležitým e, pojitkom medzi občanmi a vládou. Po tretie, je, je dôležité, aby vláda zorganizovala slobodné, spravodlivé a inkluzívne parlamentné a miestne voľby. Ak by sme mali formulovať naše požiadavky smerom na Európsku úniu a medzinárodnú komunitu, taktiež možno to e, zhrnúť do troch bodov. Poprvé, e, politicky a finančne podporovať a napomáhať implementácii Národného akčného plánu v zmysle rezolúcie 1325, e, e, čo by aj zabezpečilo posilnenie zastúpenia žien v, e, v orgánoch, ktoré mm, majú rozhodovacie právomoci a napomoc sa k presadzovaniu miery a bezpečnosti v dotknutých lokalitách. Po druhé, medzinárodné spoločenstvo by malo monitorovať, dohliadať na plnenie a takisto podporovať agendu e, týkajúcu sa žien a ich postavenia v Afganistane. Treba si uvedomiť, že priestor e, na presadenie sa ženských práv e, sa strkáva pod, v rámci celého Afganistanu a je potrebná medzinárodná podpora. Po tretie je to podpora občianskej spoločnosti a programov zameraných na ženské práva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne domnievam sa, že tie slova, ktoré tu odzneli, to posolstvo bolo veľmi jasné, takže mohli by sme prejsť k našej diskusii. Dám slovo e, spravodajcovi, ktorý nás poinformuje o súčasnej situ- situácii v Afganistáne na základe výskumu a z- zozbieraných informácií. Mm s radosťou si vypočujeme tieto e, informácie. Je to pani Hulian, pán Hulian Mazotek. Je to pani Oria Mozadek, ktorá je e, výskumničkou Amnesty International, ktorá sa zameriava na Afganistan. Máte 8 minút. Dámy a páni, ešte raz sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za túto možnosť, možnosť vystúpiť a podeliť sa o svoje skúsenosti. Ja, ja by som chcela pripomenú to, čo povedali už predrečníci. Po páde Talibanu skutočne sa veci zásadným spôsobom posunuli vpred. V Afganistane bezpochybne došlo k pokroku v oblasti občianských práv, ženských práv, prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a slobody prejavu. Bez pochyby v Afganistane máme ešte dozvuky eh, vojnového stavu Talibanu, eh, rôznych eh, mm, Eh, teroristov a eh, pretrváva aj eh, prítomnosť určitých, určitých aktérov v parlamente, ktorí vlastne obmedzujú tú akčnú zónu, predovšetkým tých, ktorí obhajujú ľudské práva aj práva žien. Chcela by som zúrazniť to, že po roku 2014 Afganistan e, ja sa potýka s zvýšenou e, mierou e, rôznych útokov. Počet interne presídlovaných ľudí od konca minulého roku presiahol 1,5 milióna len v Afganistane samotnom. To znamená, 1,5 Afganistancov sa muselo presunúť, presídlovať v, kvôli tejto hm, kvázivojnovému stavu mimo svojho domovského mesta. Takisto by som chcela poukázať na to, že e, e, napätie v, v, v vláde národnej e, jednoty medzi prezidentom a premiérom to vytvára veľké napätie a to pociťuje celé obyvateľstvo. Dotýka sa to všetkých sektorov. Po, potom, ako sa vláda národnej jednoty ujala moci, a potom, ako e, sa odohral 31. E, mája e, suicidný útok v Kábule. To znamenalo stovky mŕtvych a, a, a stovky zranených. Afgánska občianská spoločnosť a, a civilisti sa pustili do, dem, do demonstrácie v snahe proti eh, mm, mm, poukázať na tieto násilné akty a apelovať na vládu, aby s tým niečo robila. To poviedlo k zásahu policie a 6 eh, umtí a asi 12 afgánskych civilistov bolo zranených. No a boli organizované aj štrajky a ďalšie protesty e, v rôznych častiach Kábulu. Aj toto bolo e, e, potierané v kabulskou policiou a opäť došlo k zraneniu viacerých účastníkov. E, taká krajina, e, ktorá e, sa, ktorá, v ktorej sa len ako si rodí demokracia, ale chce presadiť demokraciu, takéto udalosti a takéto správanie policie a, na jej zložiek nie je akceptovateľné. Skutočne naša vláda nesmie používať neprimeranú silu voči pro, protestujúcim a na zároveň si musíme uvedomiť, že afgánska vláda e, prikročila k novelizácii niektorých legislatívnych aktov, napríklad legislatíva, ktorá upravuje verejné demonstrácie, stretnutia a vlastne e, prejavy a vlastne sloboda pre, slobodu prejavu. Musíme si uvedomiť, že sloboda pohybu a slobody prejavu je teda okliešťovaná. Takisto aj médiá e, sú obmedzované vo svojich aktivitách a mnohí e, občania Afganistanu boli postihovaní za to, že využívajú sociálne siete a píšu o svojich názoroch v blogoch. Taliban a ďalšie, a, a, a ďalšie mm, teroristicky orientované skupiny e, sa snažia ohrozovať demokraciu a, a potierajú aktivity tých, ktorí obhajujú e, ženské práva, ľudské práva a, a tí, ktorí sú občianskí aktivisti. Využívajú sa rôzne formy e, hrozieb e, voči takýmto ľuďom. Snažia sa ich umlčať, snažia, snažia sa um, zastaviť ich kritiku. A každý deň je čo kritizovať, pretože právy vlády sú e, čoraz viac e, sa čoraz viac snažia umlčať tieto hlasy. A sú to zásadné prejavy útlaku, ktorému sú vystavené títo ľudia a e, sú problémy so získaním e, víz, aby e, sa dostali informácie mimo Afganistanu. Dokonca aj európsky a medzinárodní medzinárodní priatelia a často pojaté s tým, aby poskytli víza našim aktivistom, aby mohli prísť na podujatia podobné týmto a podeliť sa s vami o takéto skúsenosti a to samozrejme môže poviesť ešte k väčšej miere útlaku zo strany afgánskej vlády a ďalších mm, eh, mm, afgánskych zložiek Amnesty International e, e, vlastne spracovala 15 prípadov žien, e, vo, ktoré pôsobiacich vo verejnom sektore aktivistky ženských práv a, a s čím sa potýkali v Afganistane. Čiže boli to ženy ministerky, ženy doktorky, učiteľky, takisto z, z, polica, z policajného zbolu. A došlo k E, vo všetkých týchto 15 prípadoch došlo k prejavom násilia, postihovania týchto žien, ich, ich rodinných príslušníkov a pritom len jedno z týchto 15 prípadov e, došlo vôbec k nejakému trestnému stíhaniu. Čiže nie, nemohli sa dovolať tieto ženy spravodlivosti a, a veci sa vôbec nezmenili. Aj minulý rok došlo k niekoľkým násilným útokom voči členom e, Eh, občianskej spoločnosti nebudem menovať, ale eh, žiadne z týchto prepadov nebolo vyšetrovaných a páchatelia neboli postavení pred súd. Eh, máme vlastne 10 prípadov občianských aktivistov v Kabule, ktorí boli vystavené násilným aktom zo strany členov hm, Talibanu. No a nekoná ani ministerstvo vnútra, ani, eh, ani eh, tajná služba. Jednoducho eh, tolerujú sa, tolerujú sa, toleruje sa čulé obchodovanie so zbraniami, čiže je možné kúpiť si zbraň, ľahko, ľahko sa dá to zaregistrovať. Orgány trestné, činné v trestnom konaní veľmi dobre poznajú, kto sú títo dílery so zbraniami a nekonajú. No a musíme si uvedomiť, že tá situácia e, v Afganistane je taká, že afgánska vláda nie je schopná chrániť tých, ktorí bojujú za ľudské práva a dokonca umožňuje, aby, aby sa dostávalo viacej e, zbraní do rúk e, potenciálnych páchateľov aj reálnych páchateľov a tí, ktorí potom páchajú násilné činy voči aktivistom. E, chcela by som formulovať niekoľko odporúčaní E, e, e, Európska únia je jedným z najväčších donorov afgánskej vlády. Mali by ste žiadať afgánskej vlády, aby vám skladala účty, aby, aby sa stávala zodpovedne k tomu, ako nakladá s týmito prípadmi. Pýtajte sa, koľko, pri, koľko násilných činov voči aktivistom v Afganistane bolo vyšetrených, koľko bolo stíhaných. Takisto je potrebné sa pýtať afgánskej vláde, čo robí preto, aby predchádzala takýmto útokom, aby e, boli, e, mm, aby boli zorganizované e, spravodlivé procesy voci týmto páchateľom. Po druhé, a e, vieme, že sú informované také zložky ako OSN, boli formulované odporúčania adresované Afganistanu, ale nikto neskontroluje, či tieto odporúčania sú aj uplatňované e, v praxi, či to poviedlo k zlepšeniu situácií žien a e, ďalších obhajcov ľudských práv v Afganistane. Chcela by som povedať toľko že Hikmatior, ktorý je teda vojnový e, e, štváč a i napriek tomu, že sa očakovalo, e, že priniesie určité zmeny, ale napriek tomu sa len zvyšuje počet, počet násilných činov, čiže situácii, kedy by stál proti sebe mier a zložky, ktorí majú mať na starosti, na starosti presadenie spravodlivosti v krajine. Ďakujem hovorí predseda. Ďakujem za e, vaše vyjadrenie, za opis situácie. Teraz e, si vypočujeme e, slova pani Malelej Jojak, je aktivistkou, publicistkou a je členkou parlamentu parlamentu v Afganistane od roku 2005-2007 a skutočne Ehm, musela e, e, odstúpiť zo svojej funkcie v maji 2007 a to vyvolalo protesty aj na medzinárodnej scéne ehm, ehm, celého sveta e, sa ozývali hlasy, ktoré žiadali jej opätovné o jej opätovné vrátenie sa do parlamentu. Je autorkou autobiografie e, Ozýva sa môj hlas. E, e, mimoriadne zaujímavý príbeh a afganistanskej občanky, ktorá si dovolila ozvať sa a popísať veci pravým menom. Čiže srdečne ju vítam a dávam jej slovo 8 minút. Už aby Dobré odpoludne. V prvom rade chcem poďakovať pod výboru pre ľudské práva, výboru pre práva žien, rovnosť pohlaví eh, a delegácii pre vzťah s Afganistanom, ktorí mi dali príležitosť priniesem to pozolstvo o utrpení ľudí v Afganistane. Ja som prišla z tejto krajiny tragédie. Máme za sebou takmer 15 rokov od e, tzv. oslobodenia žien e, v Afganistane americkými vojskami, ale tá situácia je katastrofická u nás, najmä katastrofická e, v prípade žien. Ehm, väčšina žien vôbec nie je oslobodená, trpia fašizmom a fundamentalizmom rôznych značiek a takisto trpia ehm, pod okupáciou USA a NATO. Po 11. septembri a mnohí si v Afganistane mysleli, že keď zvrhnú Taliban, tak možno uvidia nejaký pokrok a nejakú spravodlivosť, ale bohužiaľ nenastalo to. Afgánsky ľud bol opäť raz podvodený tými, ktorí tvrdili, že chcú pomôcť. Viac než 15 rokov po invázii amerických eh, eh, jednotiek a jednotiek NATO ešte stále máme na našom území zahraničných okupantov eh, a mm, je to ako Taliban. Bez toho teda mm, namiesto toho, aby ich postavili pred súd týchto generálov, tak sa dostali do funkcií, kde terorizujú ďalej bežných afgánskych ľudí. Uh, Naša krajina je ešte stále e, na popredných miestach medzi e, výrobcami drog, medzi e, mizogínnymi krajinami a krajinami, kde je problém s ľudskými právami. Okupácia iba zdvojnásobila naše problémy. Afgánske ženy sú prvými obeťami. Možno ste počuli o tom, ako v srdci Kábulu bola zabitá Kufa Hunda iba kúsok od svojho úradu za bieleho dňa. A keď sa takéto zločiny dejú v Kábole, predstavte si, čo sa deje e, ženám vo vidieckých oblastiach. Tá situácia je ako peklo a e, cintorín pre afgánske ženy a dievčatá. Trpia takými útokmi ako znásilnie, vraždy, e, znetvorenie, bitky a tak ďalej. Dokonca Bibi si hovoril, že v provincii Herat bolo nahlásených e, za tri dní sedem takýchto závažných trestných činov proti ženám. Takže asi si viete trošku predstaviť, ako to tam chodí. A podelím sa s vami aj o svoju osobnú skúsenosť ako ľudskoprávne aktivistky, sociálne aktivistky ja som bola za Talibanu učiteľka, učiteľka na základnej škole a teraz ten čas je veľmi podobný. Aj vtedy som nosila burku, aby som sa cítila bezpečne, ale dnes e, dáva nielen mne e, bezpečnosť tá burka, ale mnohým e, ženským aktivistkám a stále žijem, tak povediac, v, sa ukrývam a chc- ako mám skúsenosť s parlamentom v Afganistane, s týmto nedemokratickým uh, parlamentom, kde väčšina eh, kresiel je obsadená všelijakými vojenskými eh, generálmi, drogovými barónmi a tak ďalej. A dokonca aj dochádza možno k znáseniam v rámci eh, parlamentu, ale keď ma nevedeli umlčať, tak ma vylúčili z parlamentu a nemôžem sa tam vrátiť, aby som poukazovala na ich zločiny a korupciu v našom tzv. koaličnom parlamente my máme e, síce všetky e, e, zákony na papieri, ale vládne zákon džungle. A napríklad vlna žiadateľov o azyl, tí najmladší odchádzajú z našej krajiny, prichádzajú do Európy alebo do susedných krajín. To je silným dôkazom najhorších ekonomických a sociálnych podmienok v mojej krajine. A čo sa týka politiky Európskej únie, Eh, ohľadne utečencov, chcem povedať, že v prvom rade odsudzujem túto politiku proti uchádzačom o azyl eh, západných vlád a chcem povedať, že eh, byť utečencom nie je zločin. A namiesto toho, aby ste tých Afgáncov deportovali späť do Afganistanu, prestante podporovať tých nesprávnych, týchto nepriateľov demokracie, práv žien, ľudských práv v mojej krajine. A oni tvrdia, že Afganistan je bezpečný, ale ja vám hovorím, Afganistan nie je bezpečný. My sme bezpeční ani v Kábule a neviete si predstaviť, čo sa deje na vidieku. Ak by sme mali neskôr čas, ja že by som sa podielala o ďalšie príklady. Ľudia trpia, ľudia Ehm, majú nárok tiež na to, aby sa s nimi zaobchádzalo podľa medzinárodných e, dohovorov a e, medzinárodného práva týkajúceho sa utečencov. Aj západné krajiny majú zodpovednosť za katastrofickú situáciu, ktorá momentálne je v mojej krajine máme tam terorizmus a tá vlna utečencov a žiadateľov o azyl je výsledkom tých 15 rokov e, toho, čo sa deje v týchto krajinách a to sa, ten zoznam tých krajín je nekonečne dlhý. Myslím si, že najväčšou žou e, storočia je, že sú tam potlačené teroristi, pretože my vidíme, že USA a NATO priamo a nepriamo podporujú tých najnebezpečnejších teroristov v našej krajine a vymýtenie terorizmu nikdy nebolo na programe týchto mocí, pretože iba pred lebo iba pred mm, platňami niečo z toho spomenuli. Spomínal sa tu Gumetin Hegmatiar a ja by som to chcela použiť ako príklad, prečo uh, západné vlády nepomáhajú afgánskym ľuďom. Gumetin Hegmatiar bol uh, na zozname ako hľadaný zločinec a teraz sa vráca k tomuto ma- mafiánskému režimu a pridal sa k tomu mafiánskému režimu. Uh, a bez toho, aby ho bol postavený pred súd za tie vojenské zločiny, ktoré spáchal. A hovoria tomu, že mierové zmierenie, ale ja tomu hovorím, že takýto mier bude ešte nebezpečnejší, pretože výsledok bude ďalšie krvi prelievanie, ďalšie porušanie práv žien, ľudských práv a e, budú to nepriatelia mieru a demokracie. Myslím si, že mier bez spravodlivosti je nezmyselný. Čiže táto uh, krutá strana a tá tmavá minulosť uh, ľudských práv, práv žien, no, to bola vlastne prvá extrémistická strana, ktorá uh, začala potlačať práva žien a nedávno jeden z hovorcov tejto krvavej strany nehanebne uh, uh, obhajoval útok proti televíznej diskusii v Kábule. A teda Rusko je ako rýchlo rastúca veľmoc, sa snaží postaviť americkému uh, impériu a mnohí ste asi počuli o tej matke všetkých bomb, ktorú nedávno zhodili USA v Afganistane a výsledok takejto bomby je jasne veľké nebezpečenstvo pre budúcnosť. Uh, E, Afganistanu pre e, tehotné ženy, pre, pre celú spoločnosť. Oni tvrdili, že cieľom bol ISIS, ale to je obrovská lož. Oni chceli len pre, otestovať túto smrtiacu e, bombu na našom území, aby ukázali, aký má účinok, alebo aby ukázali e, rivalom Rusku, Číne, že áno, majú základňu v Afganistane a môžeme tam robiť, čo len chceme. Takže výsledok je veľké nebezpečenstvo pre ľudí u nás ale akoby e, nikto e, to nepočúval. Naša krajina sa dnes zmenila na laboratórium vojenskej mašinerie USA a NATO a predhlbuje sa len konflikt medzi superveľmocami. E, mala by som toho veľa čo povedať o Afganistane. Chcem povedať, že mm, počas vojny progresívne síly, intelektuáli, tí eh, kládli odpor, eh, bojovali, sú aktívni. Väčšina je, sa skrýva a chcem, aby ste ich podporovali čo najviac ako jedinú alternatívu pre svetlú budúcnosť Afganistanu, pretože oni nemajú krv na svojich rukách a ľudia im dôverujú. A ja vás žiadam v mene eh, mojich spoluobčanov, aby ste podporili vzdelávanie proti týmto agresívnym, ale skôr za tieto progresívne sily, neskorumpované mimovládne organizácie. Podporte aktivistov aktivistov, e, ktorí skutočne podporujú afgánsky ľud a jeho vzdelanie. Myslím si, že vzdelanie je kľúčom proti fundamentalizmu, proti uh, vojne, za emancipáciu, emancipáciu našej uh, krajiny, najmä žien. Ak budeme mať vzdelané obyvateľstvo, tak a môžu zohrať svoju e, veľkú úlohu v spoločnosti, môžu priviesť zmeny. A nakoniec chcem povedať, že ticho tých e, dobrých je horšie než konanie tých zlých. Ďakujem pekne. Grazie. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Mirko Kuerter riaditeľ nadácie v Afganistane. Máte 8 minút. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, som naozaj poctený a som veľmi rád, že sa tu kom, ku mne pripojili moje ctené kolegyne z Afganistanu. Na úvod chcem poďakovať váženým členom, váženým poslancom oboch výborov, ako aj delegácií pre s Afganistanom za pozvanie a za, to, uh, za to privilegium, že sa môžem podeliť o niektoré svoje informácie a názory v tejto kritickej oblasti. Nadácia Friedricha Eberta uh, um, tento mesiac oslavuje 50. výročia. Pracujeme s občianskou spoločnosťou, s mimovládnymi organizáciami na podporu sociálnej spravodlivosti, podporu um, odborových zväzov na vzdelávanie mladých lídrov, aby sme prispeli k mieru a bezpečnosti a stabilite aby sme e, ulovili aj utrpeniu utečencov, migrantov. Samozrejme máme na programe aj práva žien, e, väčšiu, väčšie príležitosti na účasť e, žien aj na našich projektoch. Ústava Afganistanu, ako sme už počuli od predchádzajúcich rečníkov, má zaručovať a na papieri zaručuje rovnaké práva žien a mužov a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu. Ženy majú právo hlasovať a byť zastúpené v parlamente už od roku 1964, od roku 2010 takmer 30 e, poslankyň v dolnej snemovni sú ženy. Niektoré ženy sú ministerky, niektoré sú ehm, štátne tajomničky, ale veľmi málo ich je na úrovni lokálneho guvernéra alebo mm, kandidu na prezidenta. Čiže určite sú tam predpisy, ktoré stanovujú rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a tak ďalej k vzdelávaniu. Avšak e, napríklad e, je tu aj ministerstvo pre práva žien, ktoré sa snažili o implementáciu legislatívy. A myslím si, že sa dosiahol aj veľký pokrok za posledné roky, aby sa zlepšil napríklad prístup žien k vzdelávaniu a k zdravotnej starostlivosti. Afganistan sa tiež stáva otvorenejšou spoločnosťou, aj keď je treba vedieť, že je obrovský rozdiel medzi urbanými centrami a vidieckými oblastiami. Účasť žien na verejnom a politickom živote je naďalej e, akceptovaná v afgánskej spoločnosti. Zároveň by som tvrdil, že sledujeme také e, taký pomalý e, návrat e, trošku konzervatívnejších názorov, e, ktorý preniká zo súkromia do verejného priestoru aj e, v mestských e, e, komunitách. Čiže ženy sú napríklad aj ukameňované, alebo sú e, teda e, takto e, exemplárne trestané, čo odsudzuje verejne aj vláda a e, často E, organizácie v Kábule e, robia veľmi dôležitú prácu, riskujúcu svoje vlastné e, životy v prospech teda práv žien. Ehm, Málokedy sa tieto informácie dostanú naozaj do celého sveta. Na sociálne médiá máme napríklad v Afganistane je v, v, e, e, ženský televízny e, kanál a rôzne takéto ďalšie projekty čisto pre ženy. No napriek tomu, ako sme už počuli, Afganistan žiaľ a šokujúco je jedno z najnebezpečnejších krajín na svete, ak ste žena, podľa teda tých, ktorí sledujú situáciu ľudských práv, žien, ľudských práv. 9 z 10 žien sa už eh, stalo obeťou mm, sexuálneho násilia a tak ďalej, alebo boli nutené zosobočné a tak ďalej. Čiže počet eh, týchto prípadov eh, mm, sa zvyšuje počet civilných obetí od začiatku medzinárodnej intervencie v roku 2001 dosiahol nový rekord. Afganistan, ako všetci vieme, je už takmer 40 rokov vo vojne. Takmer všetky Inštitucionálne ustanovenia, všetky eh, zákony, všetko, čo sa týka žien, je bohužiaľ v nedostatočnom eh, stave. Eh, právny rámec je potrebný, ale aj dokonca veľmi moderný legislatívny rámec je veľmi teoretickou záležitosťou, ak chýbajú kapacity na realizáciu prijatých zákonov a politik, alebo ak to bezpečnostné prostredie neumožňuje ochrana žien v prakticky reálnych eh, podmienkach ostáva veľkou výzvou. Ženy naďalej eh, sú vystavené násiliu, najmä na úrovni provincií. A tam je napríklad náraz domáceho násilia, boli zabité ženy policajtky a e, to nepacha len ozbrojená e, opozícia, ale sú tam aj všelijakí títo vojnoví baróni a, a takáto paramilitárne, paramilitárne jednotky. Vážení členovia výboru, ako sme si dnes vypočuli od e, dnešných účastníčok, ktoré sú pre nás veľkou e, inšpiráciou ženy v Afganistane a nikde na svete by nemali byť e, považované za nejaké objekty. Treba s nimi zaobchádzať ako s ľuďmi. Tento, e, toto prostredie dominujú, tomuto prostrediu dominujú muži. Vychádza to ešte niekedy z roku 1990, od občianskej vojny a ženy, ale musia byť vypočuté, aby sme mali mier a stabilitu ženy v histórii boli eh, dôležitými aktérmi mierovej zmeny. Ja by som sa rád podelil o príklady toho, ako by ženy mohli zmysluplne prispieť eh, k prokácii mieru a bezpečnosti. Eh, pán predseda, Afganistan sa nachádza v kritickom bode možno bude konfrontovaný s najnestabilnejšou bezpečnosťou situáciou roku 2001, preto chcem vyzvinúť najväčšie výzvy, pre ktorými sa krajina ocita. Niektoré z tých víziev už tu zazneli. Akokoľvek diskusia o situácii v Afganistane, o to viac, keď ide o práva žien, by nebola úplná, ak by sme nespomenuli aj niekoľko konkrétnych výhrav. Pokiaľ ide o bezpečnosť, situácia v Afganistane sa dramaticky zhoršila od eh, zásahu medzinárodných jednotiek v roku 2014, eh, vojenská policia a teda mm, obete vojenskej policie a civilné obete sú na rekordných eh, úrovniach. V Taliban kontroluje veľké územia a aj v Kábule a v severnom Afganistane je situácia nie veľmi, stále viac mm, nebezpečná a e, kulminovalo to e, v tom e, útoku 31. mája proti nemeckému veľvyslanstvu, kde bolo 150 obetí a ďalší boli zranení. V Európe sme sa sústredili na utečencov a migrantov, ktorí prichádzajú vo veľkých počtoch do členských štátov EÚ od roku 2015-2016. Afganistan stojí tiež pred obrovskou utečenskou krízou. Minulý rok sa z Pakistanu vrátili 100 tisíce do Afganistanu, e, tak minulom roku aj v tomto roku. Mnohé ženy a deti, teda ich podiel e, je väčší než tí, ktorí utekajú do Európy. Žijú teda v Pakistane, v Iráne a ešte je množstvo nezdokumentovaných utečencov. Asi 1,8 milióna sú vnútorne presídlení v rámci Afganistanu pre Afganistan, ktorý je naďalej medzi najchudobnejšími a najmenej rozvinutými ekonomickými, teda ekonomicky najmenej rozvinutými eh, krajinami na svete. Je toto absolútne nezvládnutelná situácia. Ekonomická bublina eh, praskla, keď odišli zahraniční Eh, zahraničné subjekty v roku 2014, čiže ten dovtedy celkom silný rast bol mm, zjavne in, mm, poháňaný len eh, zvonka, čiže reality a doprava a tak ďalej. Všetko to skolabovalo, hotely sú prázdne, bez hostí každoročne 100 tisíce mladých Afgáncov vstupujú na domáci trh práce, hľadajú prácu tam, kde žiadna nie je. No a eh, čo je asi najdôležitejšie z politického pohľadu. Afganistan viac než kedykoľvek predtým potrebuje vládu, ktorá naozaj bude jednotná, ktorá bude odhodlanie konať, aby sme e, po tragických udalostiach v maji a v júni v Kábule teraz Vieme, že boli ohlásené parlamentné voľby na rok 2018, prezidentské voľby sa očakávajú na rok 2019 a tak ako teda um, čakáme na tieto voľby, je kľúčové pre stabilitu krajiny, aby súčasná vláda svoj mandát dokončila riadnym spôsobom, aby ten proces uh, tranzície uh, prešiel v uh, atmosfére, u rešpektu, aby to bolo bezpečné tak pre mužov, ako aj pre ženy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teraz chcela, predtým teda než e, dám slovo komisii e, DGDF, by som chcela dať e, slovo tým poslankyňom a poslancom, ktorí by sa chceli vyjadriť Ja by som chcel jednu otázku položiť e, zástupcom mimovládnych organizácií. My vieme, že celková sociálna, politická a bezpečnostná situácia v Afganistane je veľmi komplikovaná. Preto sme spomenuli, že v teréne je veľa zložitých problémov, ale pokiaľ ide o aktivity mimovládnych organizácií, boj proti násiliu na ženách, boj za práva žien, vidíte nejaké zmeny v tom, ako tieto mimovládne organizácie v teréne môžu fungovať? E, teda tie aktivity môžu byť veľmi jednoduché od poskytovania informácií, zapájania žien do určitých aktivít, poskytovania nejakých sociálnych a ekonomických príležitostí tým, že sú ženy vítané v spoločných aktivitách. Vidíte teda nejaké, nejakú komplexnejšiu zmenu, ja neviem, k lepšiemu? Z, z priestoru, alebo teda z oblasti aktivít mimovládnych organizácií do širšej spoločnosti? teda dáme tomuto kapitálu z mestských oblastí do vedeckých oblastí. A ďalej sa chcem spýtať, či viete potvrdiť, že e, mimovládne organizácie a tí najaktívnejší ľudia sú dostatočne podporovaní medzinárodnými darcami, aby sa zabezpečila kontinuita aktivít a aby bolo možné tú aktivitu užať na úrovni, ktorá je potrebná. A Možno by som sa mohol podeliť aj o svoje osobné skúsenosti. My, keď sme navštívili Afganistán vo februári tohto roku, stretli sme sa tam s pomerne veľkým počtom aktívnych mimovládnych organizácií, minimálne v Kábule a v okolí. A môžem vám povedať, že títo aktivisti boli profesionálni, angažovaní, dobre prepojení skúsení. Takže hovorili ste, že, pod, že dostávate veľmi málo aktualizovaných informácií, ale keď sme sa ich pýtali, aké sú ich kontakty s poslankyňami, dajme tomu, v parlamente v Kábule, tak eh, nedostali sme žiadnu odpoveď. A pritom viem, že sú eh, v parlamente afgánskom parlamente aj ženy, poslankyne, takže chcem sa spýtať, či sú tu nejaké dva tábory, ktoré pracujú izolovane, nestretávajú sa, pretože by tým pádom nedochádzalo k nejakému prechodu um, skúsenosti a informácií medzi týmito dvomi sférami a to by ma veľmi prekvapilo, takže sa chcem spýtať, či mi to viete vyvrátiť alebo potvrdiť a čo by sme mohli urobiť. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, táto komunikácia. Chce niekto ďalší poslankyňa či poslanec Európskeho parlamentu vystúpiť s otázkou? Ja by som sama, pokiaľ nikto iný nechce slovo, sa chcela spýtať pani Vakan, môžem hovoriť aj po anglicky, ak chcete. Ja som bola trocha prekvapená, keď ste povedali, že situácia sa zhoršila, bola, teda prekvapilo ma to, ale myslím si, že nečakáte podporu od e, OSN alebo USA. A pán Mirko Posledný rečník hovoril, že veci sa zhoršili od ostatnej návštevy. Takže mne to vlastne ani nie je veľmi jasné. A v parlamente máme správu z výboru pre rozvoj, výboru DVO o zmenšovanie občianskej spoločnosti. Budeme o tejto správe hlasovať o niekoľko mesiacov v parlamente. A ide o mm, prostriedky, alebo teda budeme hovoriť o prostriedkoch, ktoré dostávajú mimo vládne organizácie a chceli by sme od vás počuť, či peniaze, ktoré my vynakladáme, alebo neviem, či viete, ale Európa je najväčším darcom na svete a teda pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, tak sa chcem spýtať, či si myslíte, že je to zmysluplné a keď hovoríme konkrétne o ženách a boji proti e, násiliu na ženách a podpore ľudských práv a týchto e, vraždách cti a znásilneniach e, a obeťach, ktoré zostávajú ticho, tak sú peniaze, ktoré my dávame na projekty, ktoré majú, spôsob, ktoré majú e, zlepšovať situáciu, takže sa chcem spýtať, či e, tieto peniaze sa reálne dostávajú tam, kam majú a či idú tým obhajcom ľudských práv a mimovládnym organizáciám, ktoré by ich mali dostať. prima delle risposte, direi di... Takže kto chce odpovedať eh, na otázky? Ja by som dal najprv eh, slovo pánovi Dietmarovi Chryslerovi, ktorý je eh, vedúcim divízie Asia Pak 2 služby pre zahraničnú činnosť EÚ Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že máme podobný názor ako pán Auštrevičius, ktorý na začiatku tohto zasadnutia načetol obraz ženských práv žien v Afganistane. Ist, k istému pozitívnemu vývoju došlo, podľa môjho názoru napríklad sa zvýšil prístup žien k vzdelaniu. Dnes 3 milióny dievčat chodia do škôl a viac ako 20 študentov na univerzitách sú ženy, tiež zastúpenie v štruktúrach vlády sa zvýšilo, prístup k rôznym profesiám sa zlepšil. Toto sú určite veci, ktoré nás tešia, avšak máme podobné, podobný názor ako ďalší rečníci, že ženy sú naďalej diskriminované, že sú terčom násilia a nenávisti, že sú nútené do sobášov a mnoho žien e, čeli ešte stále veľa, veľa prekážkam na pracovisku, ako aj v súkromnom živote, prekážkam svojho uplatnenia. Takže sú naďalej najzraniteľnejšími bytostiami v Afganistane a Mm, ovplyvňujú ich súčasný konflikt eh, v Afganistane. Je to priorita EU chrániť ženy a obhajovať ich eh, práva, bojovať za rovnosť eh, pohlaví v Afganistane. Toto je teda naďalej naša politická priorita a v našich kontaktoch e, a politických e, rokovaniach s afgánskou vládou je to vec, ktorú neustále spomíname. A takisto je pre Európsku úniu prioritou podporovať e, plnú implementáciu agendy pre ženy, miera, bezpečnosť, pretože sa domnievame, že rodová rovnosť a boj proti nenavisti na ženám, e, násilu na ženách sú veci úzko prepojené s bezpečnosťou a mierom. Ako už bolo spomenuté v oktobri 2016, Európska únia zorganizovala kulárne zasadnutie e, počas stretnutia EU Afganistan, ktoré sa nazývalo e, ženy, ktoré majú moc, rovná sa prosperita v Afganistane. A prehlbovanie práv žien, ako aj vyrovnávanie príležitostí žien v meských a vidieckých oblastiach Afganistana v rôznych oblastiach sociálneho života prispejú určite k blahobytu v tejto krajine. Ale nedávno, bolo to tiež spomenuté, 2. júla 8 žien bolo e, menovaných do Vysokej mierovej rady v Afganistane. Všetky z nich majú skúsenosti spôsobenia občianskej spoločnosti a ľudskoprávnych e, organizácií. Tento, toto zvýšenie počtu, alebo teda prehlbenie účasti žien by malo viesť až k navýšeniu podielu žien v tejto vysokej mierovej rade na 20 čo podľa nás uľahčí participáciu žien a ovplyvní mierový proces v Afganistane. <clears throat> No a súčasné mierové dohody, všetky mierotvorné dohody by mali zabezpečiť zmysluplnú účasť žien a vyrovnanú účasť žien. Um, afgánska vláda, hovoril práve, veľvyslanec organizovala sympózium v Kabule v máji, ktoré sa nieslo pod eh, názvom Afgánske ženy posol, posol, posolky. Posli mieru. A že tam boli zastúpené nielen ženy z veľkých miest, ale aj z provincií. A najcitlivejšou témou tohto sympózia bolo, bola účasť eh, žien na mierových procesoch a to, aké podmienky by mali byť nastavené na prechod od kultúry násilia a vojny ku kultúre mieru. Ehm, služba EU pre vonkajšie záležitosti bola tiež prítomná na tomto podujatí. My sme vyjadrili podporu tejto veľmi dôležitej snahy. A domnievame sa, že kabulské sympózium je mechanizmus, ktorý odráža očakávania žien a vyžaduje monitorovanie proces, tohto procesu. A odporúčania tohto sympózia, ktoré na konci sympózium schválilo, boli veľmi dôležité a spomenul ich aj pán veľvyslanec, ktorý vystúpil na začiatku tohto nášho stretnutia. A hoci naše spoločné aktivity treba posilniť, treba v nich pokračovať. Mali by sme sa zamerať na to, aby sme zabezpečili účinnú implementáciu politík a plánov, ktoré boli schválené afgánskou vládou. Ehm, a, a veľvyslanec tiež spomenul, že afgánska vláda aj spoločnosť sú pripravené na zmeny a reformy v tejto oblasti. No, takže tu Európska únia naďalej podporuje rodový mainstreaming. Ja môžem povedať, že polovica našich projektov v Afganistane rieši rodový mainstreaming ako jeden z hlavných cieľov. A jeden z dvoch príkladov aktivít v tejto oblasti. Jeden bod z implementačného akčného plánu žen. Miera bezpečnosti sa týka uznesenia 1325 OSN. Tu Európska únia prispela celkovou čiastkou 2,7 milióna eur prostredníctvom aktivít v rôznych oblastiach, napríklad vytvorením e, lokálnych mierových skupín žien, vyvinutia miestnych eh, plánov ochrany žien. Spolupracujeme aj s náboženskými učencami a eh, vytvárame, vytvorili sme napríklad eh, telefonickú linku pre ženy, ktoré sú vystavené násiliu. A chceme tiež podporiť národné politiky na zlepšenie prístupu ku spravodlivosti, najmä pre ženy, a vybudovať policajné sily, ktoré budú e, rovnocene zložené z mužov a žien. Toto by malo znamenať, že v nábore sa budú, e, bude, bude policia orientovať aj na ženy a že sa bude zaobrať intenzívnejšie prípadmi zneužívania a násilia na ženách. A my v súčasnosti analizujeme novú európsku stratégiu pre Afganistan, ktorá bude pokrývať obdobie roku 2017 až 2030, ktorá bude e, stanovovať hlavné cieľe našej politiky pre Afganistan budúci rok. A táto stratégia, pán predseda, obsahuje zmienku o posilnení demokracie, právneho štátu a ľudských práv ako jednej zo štyroch hlavných priorít pre Afganistan. A už vo februári Európa a Afganistan podpísali zmluvu o spolupráci, partnerstve a rozvoji a táto umožní pravidelnejší dialog o politických otázkach, vrátane ľudských práv. My sme e, veľmi, si veľmi dobre vedomi, My by sme chceli rozvinúť dialog s relevantnými aktérmi z prostredia afgánskej vlády, ako aj občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne za, vás, za vašu pozornosť. Ja ďakujem vám. Teraz e, Štefan Lok z DGDFko Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Želám príjemné popoludne všetkým dnešné verejné vypočutie o právach žien v Afganistane je pre nás najmä príležitosťou si vypočuť názory ľudí z terénu, takže ďakujem za to, čo sme si mohli vypočuť, že sme túto príležitosť dostali. Hovorili, alebo teda vypočuli, počuli sme o veľkých výzvach, o sklamaniach. Toto všetko je veľmi relevantné pre našu spoluprácu a zároveň nás to motivuje toto stretnutie je však tiež príležitosťou sa vyjadriť k, k tomuto vývoju a zdôrazniť, čo robíme my za Európsku komisiu pre ženy v Afganistane. Toto doplňa aktivity, o ktorých eh, hovoril zástupca zahraničnej služby. Ja by som chcel zdôrazniť tri body. V prvom rade, ako hodnotíme súčasné eh, rodové politiky afgánskej vlády. Po druhé, čo robíme na našej strane, aby sme podporili ženy v Afganistane. Po tretie, ako je, ako sú rodové otázky reflektované v našej verejnej uh, diplomácii a politike. Takže prvý bod, ako hodnotíme súčasné politiky vlády. Vo všeobecnosti pri hodnotení verejných politík um, musíme vnímať kontext, v akom funguje. Pri Afganistane si musíme uvedomiť, čo sa tam stalo, najmä eh, od roku 2001 a toto už vysvetlili ostatní rečníci a rečníčky. Zmena kultúrnych noriem je dlhodobý, mnohostranný proces, a aktivita z dola by mala byť e, vnímaná v nadväznosti na e, hnutie, určité hnutie občianskej spoločnosti, snahy vlády, medzinárodné procesy a podporu medzinárodného spoločenstva a vplyv, ktorý medzinárodné procesy majú na vnútornú politiku. A ak skúmame nedávne e, politiky zavedené vládou, tak tak akčný plán k rezolúcii 1325 OSN, ktorá už bola spomenutá, ako aj Národný program priorít o e, posilnení hospodárskej úlohy žien sú najdôležitejšie veci. Rezolúcia 1325 je e, najdôležitejšou záležitosťou. Schválená v roku 2015 my sme očakávali, že začiatkom tohto roka bude vládou predložený finančný plán, ale tento zatiaľ nebol e, zostavený a to len ilustruje celkové prieť aj v realizácii týchto krokov. Tento akčný plán však musíme vnímať ako súčasť širšej snahy vlády redefinovať verejnú politiku na základe um, afgánskeho rámca pre mier a rozvoj. je to proces, ktorý musí prebehnúť za relatívne krátky čas, v podstate od roku 2015, a navyše za veľmi komplikovaných okolností. Takže je to úloha, ktorá zatiaľ nie je ukončená je treba vybudovať kompletne nový politický rámec, ale zároveň je to úloha obrovská, takže na to by sme nemali zabúdať. To isté sa týka posilnenia hospodárskej úlohy žien. Toto je národný program, ktorý je ešte mladším materiálom, než ten predchádzajúci bol prezentovaný tu v Bruseli v oktobri na konferencii v Afganistane, oficiálne uvedený v Kábule 8. marca tohto roku prezidentom Ghanim v príležitosti Medzinárodného dňa žien. A je to program, ktorý dostal podporu e, Svetovej banky. Táto podpora má naštartovať v realizáciu. Obidva tieto programy však začínajú od nuly. je skutočne vychádzať z existujúcich štruktúr, postupov a treba e, ďalej rozvinúť tie programy, ktoré sa už dopracovali k nejakým výsledkom. Podľa nášho názoru afgánska vláda musí e, vytvoriť akési monitorovací mechanizmus, ktorý by bol zameraný na prebiehajúce aktivity a takisto aj mechanizmus plánovania do budúcnosti. Určite sa to ľahšie povie, ako urobi. A vieme, že toto je e, vždy, to bola miesto eh, mladých eh, vlád a štátov. Eh, toto je neoddeliteľnou súčasťou nášho dialogu aj v rámci dialogu s ministerstvom financií a ďalšími dotknutými ministerstvami ja považujem za veľmi dôležité, ak hovoríme o rodovom aspekte, venovať pozornosť práve tým zmieneným dvom politikám. Po druhé, ako EÚ podporuje ženy eh, v rámci spolupráce zameranej na ďalší rozvoj od roku 2015 máme akčný plán Zamorené národovú rovnosť a pokrýva obdobie 2016 až 2020. Tento plán sa uplatňuje vo všetkých našich programov spolupráce. Ide o to, aby sa ženy dostali do popredia, aby sa mohli uplatniť. Určite, že tento náš program, tento dokument je veľmi ambiciózny, obsahuje mnoho ambiciózných cieľov do 2020. E, poprvé, programy by mali sa od odvíjať od aktuálnej analýzy rodovej situácie a e, mali by byť podporené tie programy, ktoré získajú G1 alebo G2, to sú jedna najväčšie skóre. Z hľadiska rodovej relevancie v Afganistane e, sme e, silne zainteresovaní v podpore ľudskoprávnych aktivistov. Napríklad naši švajčiarskí kolegovia aj kolegovia zo Spojeného kráľovstva e, s nami na tom spolupracujú. Máme tri granty, ktoré sa e, zamerajú na ochranu e, ľudskoprávnych aktivistov a čoskoro bude publikovaná výzva týkajúce sa programu zameraného na lepšiu koordináciu ľudskoprávnych aktivistov. Takisto sa plánuje vytvoriť e, taký spoločný fond, ktorého by prispieli viaceré organizácie, ktoré má byť zameraný na e, aktivistov e, Máme nástroj zameraný na stabilitu a mier, ktorý by mohol byť využitý aj v kontexte Národného akčného plánu a vlastne e, štyri projekty z toho vzýšli zamerané na občianskú spoločnosť a na podporu presadzovania princípov právneho štátu. Kolegovia z EEAS poukázali na to, že asi 50 našich programov, aktuálnych programov a projektov e, majú ako svoju súčasť aj rodovú otázku. To neznamená, že ostatné programy by vôbec nevenovali pozornosť e, rodovému rozmeru. Pri e, posudzovaní akéhokoľvek návrhu programu venujeme e, veľkú pozornosť práve tomuto rodovému rozmeru príklady aktivít, kde je výrazne zastúpen rodový prvok. Chcel by som spomenúť naše, a, našu angažovanosť v celom sektore, plnohospodárstve a takisto aj programy zamerané na vnútorne presídlené osoby a migrantov. E, keďže to už bolo spomenuté, chcel by som pripomenúť našu snahu zamerať sa na výzvy, ktoré sa týkajú e, e, násilného presidlovania. Minulý rok sme uviedli do života balík zameraný na migrantov, navrátilcov a to, to sa bezprostredne týka Iránu, Afganistanu a samozrejme venujeme aj veľkú veľkú pozornosť tým najzraniteľnejším skupinám. To sú ženy a dievčatá. Chcel by som vám spomenúť aj nový program, na ktorom teraz pracujeme a je zameraný práve na túto oblasť. Pripravujeme na ho na e, rok 2018. Ide o, posilnenie kapacít generálnej prokuratúry a e, takisto obsahuje aj komponent týkajúci sa posilnenia občianskej spoločnosti a zlepšenia prístupu k spravodlivosti. Neoddeliteľnou súčasťou súčasťou tohto programu bude aj rodový rozmer. A mm, to znamená, akcentujúc práve násilie voči ženám. Chcel by som venovať aj pozornosť tomu, ako je zohľadnený rodový rozmer v našom politickom dialogu e, mm, Kabulská vláda organizuje pravidelné podujatia zamerané na práva žien, je, má to aj veľké mediálne pokrytie, sprevádzané je to aj e, pokrytím v e, tlačových médiách. Hm, takisto podporujeme dialog o ľudských právach, ktoré majú rodový rozmer. Hm, v Afganistane skonajú sa pravidelne a, pod, a toto je sprevádzané aj takým procesom e, priebežného mm, vyhodnocovania. E, čo sa týka reformy e, verejnej správy, tak tam e, skutočne je akceptovaná oblasť tvorenia rozpočtu, aby sa neopomenula práve tá oblasť Ehm, ženských práv. Uvediem jeden príklad. Naša delegácia v novembri 2016 zorganizovala vôbec prvú diskusiu, celoštátnu diskusiu o rozpočte e, fiskálny, fiskálny rok, to je rok 2017, s tým, aby tam e, bol zastúpený aj rodový rozmer. Chceme pravidelne takéto niečo organizovať, bude to pravidelnou súčasťou nášho politického dialogu. E, ja vám uvádzam príklady z rôznych oblastí, aby mali lepšie lepšiu predstavu, ako sa snažíme angažovať v Afganistane, akcentujúc práve ten rodový rozmer a práva žien a e, dievča. Teším sa na ďalšiu diskusiu na túto tému. Ďakujem. Ďakujem, pán Lok. Teraz dám slovo dám, dám slovo našim e, hostiom, aby mohli odpovedať. Začnem e, e, od opačného konca. Günther, pán Günther, myslím si, že na mňa bola adresovaná otázka týkajúce sa medzinárodných vojenských útvarov. Niektorí majú pocit, že takéto, e, že e, tí, mm, títo vojaci sú nevyhnutní, e, ďalší majú názor, že tam nemajú čo hľadať. Musíme si uvedomiť, že posledné dva a pol roka tá situácia v Afganistane si vyžaduje ich prítomnosti. Jednoducho sa reaguje na ten vývoj. Hlavný, e, hlavnými dôvodmi tej komplexnej situácie v Afganistane dnes e, súvisia s politickou, vôbec politickým e, dianím, s internou politickou situáciou. A v, určite je jasné, že to riešenie musí byť politické a nie vojensko. To je teda tak v tej všeobecnej rovine reakcia na tú otázku týkajúce sa prítomnosti zahraničných vojakov Eh, musíme si uvedomiť, že, tam, eh, že eh, oni majú obmedzený mandát na to, aby pomáhali, aby zaškolovali. No a takisto poskytujú akýsi bezpečnostný štít, štít pre, tí, pre tie zložky v Afganistane, ktoré sa venujú občianskej spoločnosti. Musíme sa však pripraviť na to, že v Afganistane sa situácia by sa mohla stať ešte komplikovanejšou, než je dnes. Ďakujem. Ja by som sa chcela vrátiť k tej otázke aktivít, ktoré sa organizujú uh, aktivity mimovládnych organizácií MIN mimo Kabulu. No sú viaceré mimovládne organizácie, ktoré skutočne e, poskutujú svoje služby e, celoplošne. Žiaľ, tá súčasná situácia v Afganistane e, veľmi obmedzuje akčnú zónu pre humanitárne organizácie aj pre ľudskoprávne organizácie. A organizácia OCHRA a ďalšie medzinárodné organizácie, ktoré v tejto oblasti pôsobia, určite to potvrdia. Čo sa týka e, čo sa týka zastúpenia žien v parlamente, musíme si uvedomiť, že občianskoprávne organizácie a, a tí a aktivisti, ktorí sa venujú ženskej otázke, komunikujú so e, e, ženami v parlamente. Určite je snaha pretlačiť nejakú legislatívu zamerané na zlepšenie postavenia e, afgánskych žien. Dovolím si však tvrdiť, že aj keby takáto legislatíva bola schválená, neviem, či v reálnom živote by to prinieslo nejaké zmeny. Chcela by som poukázať aj na to, že e, Sice hovoríme o, o, o celom spektre záležitosti v Afganistane. Európsky parlament ako taký môže e, monitorovať situáciu v Afganistane a môžu vypracovať, môže e, Európsky parlament vypracovať správu o postavení afgánskych žien. To skutočne by bolo vynikajúcim doplnkom k už existujúcim správam. Než dám, odovzdám slovo kolegom, panelistom. Chcela by som sa dotknúť niekoľkých dôležitých aspektov. Myslím, že je dôležité, aby si, ste si to vypočuli. Prečo hovoríme o e, e, kancelárii EÚ v Kábole? E, zohrávate veľmi dôležitú úlohu pri koordinácii. Žiaľ, Ehm, je to všetko podfinancované, e, nie sú prostriedky dostatočné na to, aby sa podporovali e, e, ľudskoprávni aktivisti v Afganistane. Faktom však je to, že menšie organizácie, mimovládne organizácie veľmi často nie sú schopné konkurovať veľkým medzinárodným hráčom, ktorí prichádzajú do Afganistanu a e, obhajú tieto e, ľudskoprávne a mm, aktivity, ale e, mm, tie menšie organizácie v Afgánske nemajú šancu s nimi konkurovať pri uchádzaní sa o e, finančné krytie. Sice sa tu stiažujeme, že občianská spoločnosť e, je viac a viac obmedzovaná. Vieme, že vláda v ostatných mesiacoch použila neprimeranú silu na potlačenie demonstrácií aktivistov. Európsky parlament by, sa, by skutočne skutočne mal sa obrátiť na kabulskú vládu, pýtať sa na to, aké postupy boli použité proti protestujúcim, eh, čo to prinieslo, z akého dôvodu sa to konalo a tak ďalej. My nechceme nejaké prázdne prísľuby, tie už počúvame posledných 15 rokov. Dozrel čas na to, aby ste vy aj my videli konkrétne kroky, aby, sme, aby eh, sa opätovne nastolila atmosféra dôvery. Ďakujem. Eh, ja by som chcela sa vyjadriť e, k úlohe USA a NATO. Na to ste sa dopytovali. Jeden z ričníkov poukázal na, tú, na ten fakt, že tá situácia v Afganistane sa zhoršila, keď odišli e, vojenské zložky USA a OSN. Masaker z roku 2009 v provincii Fera a tam e, skutočne bol použitý biely fosfor a bolo, bolo to aj bombardované. 150 e, civilistov e, bolo usmrtených, realita však bola ešte horšia mm, a to bolo za účasti zastúpenia amerických vojenských síl. Takisto by som sa mohla zmieniť aj o um, nemeckých vojenských sílách v inej provincii Afganistanu ale veľmi často e, vlastne vojenské konflikty a zásahy vedú aj k úmrtiam, zraneniam civilistov. Za týchto 16 rokov e, bolo tisíce ľudí e, zavraždených, usmrtených z dôvodu aktivity fundamentalistov, ale aj tí, ktorí vlastne bombardujú letecky. A ale veľmi často e, sú zasahované tieto bombami nielen e, e, nie len tí fundamentalisti, ale aj mnohí civilisti. Takisto nemožno opomenúť aj, aj dopad teroristov z ISISu. V mnohých provinciách kde, kde vlastne získal si na vládu Taliban, ISIS, tá, e, tieto veci sú často nedostatočne zmonitorované a nedostatočné informácie. Musíme si uvedomiť, že je veľmi veľa príkladov, kde by sme mohli kritizovať úlohu USA a NATO, ale e, chcem povedať ako Afgánka, že pokiaľ USA a NATO e, prestaň, prestane so svojou súčasťou, súčasnou podporou, tak tak, tak e, vlastne ostanú ostali ako si zabudnutí. E, v roku 2009 došlo k e, veľkému sklamaniu, sklamaniu v, pri budovaní toho demokratického procesu. E, a, mm, a vzýšla z toho vláda, ktorú nemožno nazývať demokratickou a ľudia už jednoducho majú toho dosť. Ak hovoríme o úlohe afgánskych vojenských síl v Afganistane, tieto afgánske vojenské síly sa vlastne zneužívajú na nekalé účely a väčšina e, mladých, ktorí vstupujú do armády, E, e, robia tak, lebo považujú e, aktuálnu situáciu za neznesiteľnú a uvedomujú si, že treba, treba bojovať intenzívnejšie proti teroristom. S faktom sa zostáva, že celý systém je skorumpovaný ak tieto vojenské zložky, na ktoré ste sa dopytovali, ak opustia Afganistan, viete, pred roku 2014 bola obrovská e, e, propaganda v médiách, e, hlásala, že to povedie k občanskej vojne, ale veď my máme už vojnovú situáciu v Afganistane ak americké e, vojenské zložky odídu, nejaké už odišli po roku 2014, ale, pod, e, ale e, nová vláda v Kabule podpísala dohodu o bezpečnosti s americkou vládou a to vlastne sprístupnilo eh, no, smrtonosné zbranie do rúk tých, ktorí nie, sú nedemokratickí v, Afga- v Afganistane. Ak hovoríme o úlohe USA a NATO alebo západných veľmocí v Afganistane, uvediem niekoľko príkladov. Faruk Guada, to je minister zdela, e, školstva, oni vlastne ukradol milióny dolárov, ktoré boli poskytnuté na rozvoj školstva a vzniklo e, vlastne e, tisíce falošných škôl Agua, ktorý ktorý je členom fundamentalistickej politickej strany, sa stal, e, je dnes ministrom, aj keď sa všeobecne vie o jej minulosti, jeho minulosti a o tom, že je zástupcom futnabelcov. Čiže e, samotní tí, ktorí sú členmi vlády, e, ich ruky sú pošpinené násilnými krokmi voči ľudským právam. vojenské e, zložky zneužíva vláda na e, nesprávne účely a, e, a mm, nechcem ani hovoriť viac o tých rôznych vojenských diktátoroch, ktorí sú na dôležitých postoch. V ani v Kábule nie je dobrá bezpečnostná situácia, o tom som už hovorila. Nemáme dobrú bezpečnostnú situáciu aké sú hlavné problémy, eh, hlavné dôvody tých problémov v Afganistane. Fundamentalisti eh, a ich eh, krstnými otcami sú západné veľmo, veľ, veľmoci, ktorých podporuje USA. Nikdy neodíde, z Afganistanu dobrovoľne, pretože majú svoju stratégiu, majú svoje politické záujmy, ekonomické záujmy. A žiaľ, za to všetko pikajú občania Afganistanu. Ďakujem pekne. Viete, väčšina afgánskych mimovládok aj, aj e, zahraničných mimovládok sú skorumpované e, a obdobne ich volajú, ako sa povie, že sú vojenskí diktatóri, tak sú aj e, títo NGO diktatóri, ktorí vlastne zneužívajú peniaze na projekty, ktoré uvádzajú do života. Dokonca aj počas tretieho obdobia vládnutia Talibony existu, existovali rôzne vzdelávacie programy, na ktorých participovali mimovládne organizácie, ktoré dostávali peniaze od Talibanu a tieto mimovládne organizácie ešte doposiaľ existujú. E, jediné, čo chcú e, Afgánci, je spravodlivosť. A e, skúsme podporovať organizáciu, napríklad RAO organizáciu, ktorá je e, zatiaľ e, ktorá zatiaľ pôsobí e, v, v zázemí, nie, nie je vlastne v plnom politickom svete. Takisto je aj politická strana mladých Afgáncov, ktorí boli mm, obeťami. Ďakujem pekne. Takže možno ešte niekoľko záverov. Ja by som pri týchto záveroch chcela poďakovať všetkým účastníkom, najmä preto, e, že nám poskytli informácie a povedali o svojich skúsenostiach, e, pretože sami sa zúčastnili alebo poznajú tú situáciu najlepšie. E, vieme teraz, že situácia sa zhoršuje, toto odznelo celkom jasne a problémom nie je to, že by neexistovali zákony, ale že absentuje ich e, implementácia v praxi. Toto je teda veľký problém. A tiež e, je tu, e, tu veľkú úlohu zohráva kultúra, ktorá je odlišná a navyše sa aj v krajine samotnej líši a sú tu kultúrne zvyklosti, ako napríklad e, nútené sobáše a e, zločiny z cti a zločiny proti deťom. Tu ide o to, že ľudia sú ochotní zabiť e, svojich rodinných príslušníkov, ak majú pocit, že spáchali nejaký morálny trestný čin. A ide o to, že ak, dajme tomu, táto násilne zosobašená žena alebo dievča stretne niekoho iného, koho má rada, tak e, ju môžu jej vlastní rodiny príslušníci zabiť, aby nebola poškodená čas rodiny. A toto je naozaj vážna situácia a mňa osobne zaujíma, čo robí vláda, vláda aby, aby zabranila tomu, aby páchatelia týchto zločinov zostávali nepotrestaní a aby v spoločnosti prechádzala táto síce hlboko zakorenená, zakorenená mizogínosť, avšak e, e, vec, ktorú bude treba zmeniť a proti ktorej bude treba bojovať. Ja e, chcem tiež povedať, že pre Európsku úniu je jasné, že je veľmi dôležité spolupracovať s OSN. Naša pomoc je teda potrebná a mám pocit, že treba naďalej pomáhať, treba zvyšovať viditeľnosť e, práv žien v Afganistane. Ďakujem. Peter. Thank you, Antonio. Ďakujem, Antonio. Keď sa pýtame, aký je rozdiel medzi optimistom a realistom, je, hovorí sa, že realista je veľmi dobre informovaný optimista. Takže my sme veľmi dobre informovaní o reálnej situácii v Afganistane, ale ostávame optimistami, pokiaľ ide o budúcnosť krajiny. Vieme, že v Afganistane je veľmi veľký komplex problémov. A jeden uh, by z nich bol priveľa pre krajinu také veľkosti ako je Afganistan. Bezpečnosť, chudoba, nedostatok vzdelania, nedostatok, tak povedec, štátnosti. Hovoríme o obnove štátu Afganistan prakticky od nuly berúc do úvahy desaťročia e, ničenia a vojny v tejto krajine. Takisto prítomnosť e, takmer každej medzinárodnej teroristickej organizácie. Niektoré z nich sú dosť bohaté samotné, niektoré podporujú susedia a niektoré ešte stále dostávajú veľké sumy, aby ostali v Afganistane, aby tam spôsobovali lokálnym, lokálnemu obyvateľstvu problémy. Ale zároveň my ako EÚ sme odhodlaní a, a chceme sa nasadzovať za budúcnosť Afganistanu trošku inú, než si ju predstavujú e, niektorí z tých, ktorí nechcú jasnejšiu budúcnosť pre Afganistan. Tento náš záväzok, toto naše odhodlanie vychádza z dobrých programových dokumentov, ktoré sú našim spoločným východiskom. Veľmi e, vítam informácie, ktoré sme dostali od inštitúcií EÚ Devko a ďalších. No a buďme úprimní, keď e, zrealizujeme tieto problémy, e, programy až do detajlov, tak každé, každé euro, každý dolár sa dostane tam, kde sa dostať má, nezanikne niekde uprostred, nebude len vytvárať ilúziu zmeny, ale pôjde priamo na miesto určenia, tak vtedy tú zmenu aj budeme vidieť. Školy, nemocnice, nové inštitúcie, viac žien, ktoré budú zastúpené a zamestnané v týchto verejných aj súkromných inštitúciách. To by bolo signálom skutočnej zmeny. Takže naozaj, keď sa pozrieme na ten program na roky 2017 až 2020, áno, sú tam nové politické línie, nové záväzky, efektívna implementácia, ale medzi nami sme presvedčení, že tento program do roku 2020 bude ten posledný, ktorý bude potrebný pre rekonštrukciu Afganistanu. Veď si neklamme sami, potrebujeme dlhodobé a odhodlané partnerstvo s Afganistanom. Možno budeme tu mať ďalší program pre Afganistan, môže sa to odlišovať ale ešte veľa, veľa rokov budeme partneri a musíme byť skutočnými partnermi. Nestačí len absorbovať peniaze, to sa dá urobiť ľahko, ale neprináša to žiadnu hodnotu, žiadne reálne výsledky pre krajinu, o ktorej hovoríme. A medzi tými veľkými strategickými rizikami a problémami sú práva žien naďalej našou prioritou je možné, aby bola normálna afgánska spoločnosť bez diskriminácie alebo bez útlaku niektorých, alebo potlačenia niektorých práv žien. A my to chápame ako náš záväzok. Preto ďakujem všetkým organizátorom, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave, ktorí vyzdvihli a načrtli e, určité projekty do budúcnosti a určite sa k tejto téme vrátime možno z trošku iného pohľadu keď nastane ten správny čas. Ďakujem všetkým organizátorom, všetkým účastníkom a pri tejto príležitosti, dámy a páni, chcem povedať, že som viac než poctený pozvať vás na dnešné premietanie dokumentárneho filmu nazvaného Orchestra, orchester pokroku, e, príbeh afgánskych žien. Premietanie bude v miestnosti ASP 5G1 o 6.30. O 6.30 dnes večer ASP 5G1 ste srdečne pozvaní. Ten dokumentárny film režírovala, produkovala afgánska filmárka, alebo afgánska filmár a talianský žurnalista. Určite vás prekvapí, um, aké informácie sa tam ešte dozviete, takže naozaj sa veľmi teším, že sa opäť uvidíme o 6.30 pri tejto príležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj za pozvanie na tento dokumentárny film dnes večer. Naozaj musím poďakovať aj aj za angažovanosť podvýboru pre ľudské práva. To samozrejme platí aj pre komisiu e, a výbor pre práva žien. Musíme sa teda zamerať na práva žien v Afganistane a musíme sa zamyslieť nad tým, čo by sme mohli urobiť, ako môžeme prispieť k tomu, aby sme mohli pomôcť zlepšiť situáciu. Chcem ešte raz ďak- poďakovať všetkým a túto diskusiu o Afganistane týmto uzatváram. O 5 minút budeme pokračovať ďalším bodom programu Čína. Bude to in kamera za zatvorenými dverami.